Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre... Vážení kolegovia, prosím, posaďte sa. Takže schvalujeme program dňa. A navrhujem, aby sme sa pustili E, do následujúceho programu dňa, do tohto popoludňa a takisto aj do programu dňa, e, ktorý máme na programe zajtra. Skúsme to stihnúť všetko dnes s výnimkou bodu 7, ktorý sa týka oznámenia, ktoré má predložiť komisia. Ide o Junckerov plán a e, investičný plán pre Európu. Toto oznámenie E, sa dostane na program 11. decembra, čiže štvrtok 11. decembra. A všetky mm, otázky alebo body, ktoré máme na programe dňa, by sme mali zvládnuť. Budeme mať trocha času, pretože trialog pokračuje a je veľmi možné, že sa teda znova stretneme aj zajtra ráno. Prvá časť nášho stretnutia sa odohráva za zatvorenými dverami a preto prosím všetkých, ktorí nie sú e, zainteresovaní do tohto procesu, alebo teda, ktorí tu nemajú byť, aby sa s nami rozlúčili a odišli pretože sa budeme zaoberať bodami 4, 6 a 6. 4, 5 a 6. les points 4 et 5. Ah, je crois que Myslím, že tu máme aj uh, uh, kameru, čiže 4, 5 a 6. No, takže všetci odišli.